mi ľúto, že sa nezachoval systém špicen kandidátov, ale som hrdá na to, že priority mojej politickej skupiny sa premietli do pracovného programu komisie. Skupina SAD nebola ticho, my sme znášali požiadavky a dosiahli sme dobré výsledky. Chcem zdôrazniť, že dôveryhodnosť EÚ ako globálneho aktéra závisí od toho, či budeme schopní viesť úspešnú politiku v našom susedstve, ale zároveň si musíme upratať aj u nás doma. Od komisie e, žiadame ochranu právneho štátu tu u nás doma aj v zahraničí. A to si vyžiada e, jasné postoje voči Putinovi alebo Erdoganovi, Bolsonárovi, ale napríklad aj voči Viktorovi Orbánovi. Budeme sa snažiť zo všetkých síl, aby budúci rok sa mohlo začať rokovať o prístupení Severného Macedónska a Albánska. E, komisári, komisárky, musíte teraz začať ambiciozne plano, e, pracovať na boji proti klimatickým zmenám a na spravodlivej transformácii. E, musíme lepšie chrániť zamestnancov a potrebujeme zahraničnú politiku, ktorá bude spočívať na hodnotách. S Francom Timmermansom sme získali silný tím socialistických a demokratických komisárov. Tento tím eh, bude počúvať občanov a bude eh, riešiť ich problémy. For one Minute, Madam Inetfeld. yes, thank you, Madam. Pani Intveld, jedna minúta. You, I'm here. In the middle, yeah. Kermit Green. You have my vote, but it's a vote of... Tu som v strede, v zelenom. Uh, Eh, hlasujem za vás, ale nie s nejakým veľkým entuziasmom. Máme tu eh, mnohé eh, pozitíva, máte tam mnohých kvalitných ľudí, niektorých názov vynikajúcich, máme tu veľa žien, dokonca predsedničku, máme tu Green New Deal, venujeme sa geopolitike, to je všetko fajn, ale mám isté obavy. Vy veľmi odmietate stiahnuť ten názov migračného portfólia, veľmi tak tvrdohlavo odmietnate. A to vyzerá, e, že skôr e, ste ochotná vyhovieť Budapešti či Polsku, e, než by ste mali pracovať s progresívcami a tá kozmetická zmena, čo bola navrhnutá, to ma nepresvieča vôbec. Vy ste doteraz boli kandidátkou najmä národných vlád, ale tých 200 miliónov Európánov, ktorí volili v maji, tí nehlasovali za starú Európu, medzivládnu Európu, všelijakých dohôd. Oni hlasovali za transparentnú, demokratickú Európu a musíte jasne ukázať, či patríte do starej alebo novej Európy. Hlasujem za, ale dúfam, že si e, môj entuziasmus ešte iba zaslúžite. Ďakujem. Pán Urtasun, jedna minúta. Ďakujem pekne. Máte tam e, viacerých e, kvalitných e, kandidátov, ale my hlasovať e, nebudeme za. Hlavný dôvod e, je ten, že politika súdstva pripadla Orbánovi, čo je veľmi zlé, ale takisto aj tá otázka demografie alebo európsky spôsob života, to sú názvy veľmi problematické pre nás, čo sme feministi, čo, mám, čo obhajujeme ľudské práva. Takže budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa v týchto funkciách e, bude, e, budú konať e, alebo budú robiť veci. My sme sa v každom prípade prišli preto, aby sme veci zmenili. Chceme podporiť európsky projekt, čiže ak budeme môcť pracovať v oblasti ako napríklad feminizácia zahraničnej politiky alebo klimatické zmeny, sociálne potreby našich občanov. Ak v tejto oblasti budete pracovať v týchto oblastiach, tak vás radi podporíme. Ale teraz Chceme, aby ste ukázali, že existuje politická e, väčšina, ktorá v oblasti environmentálnej, feministickej a sociálnej e, chce posunúť Európu dopredu. Pán Vilimský, nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni. Mnohí z vás oslavujú túto novú komisiu a ja si dovolím e, vysloviť opačný názor. Podľa mňa má za sebou veľmi zlý štart. Prečo? Poprvé, v Lisabonskej zmluve e, sa e, hovorí, ako sa má zostavovať e, komisia. Komisia by mala mať 26-27 komisárov alebo oveľa menej. Podľa mňa by komisia mala byť zoštihlená o tretinu. E, veľký počet portfólií prináša zo sebou problém, že potom vzniká e, nadmerná regulácia, e, stále nová legislatíva. V komisii sú osoby, ktoré v domácich štátoch možno nie sú ani veľmi známe. A druhý problém je, že existuje priepasť v Európe medzi tými, ktorí chcú väčšiu centralizáciu a tými, ktorí chcú viac národnej suverenity a na toto takisto nedávate žiadnu odpoveď. Bolo by možné to urobiť, keby sme sa konečne vzdali e, tejto legislatívnej záplavy predpisov a konečne sa začali sústrediť na to, čo Európa potrebuje. Väčší blahobyt, väčšiu bezpečnosť na hraniciach a nie stále to neustále zaplavovanie novou legislatívou. Ďakujem a teraz pán Terč. Ďakujem pekne. Chcem v prvom rade pripomenúť 13 eh, francúzských vojakov, ktorí zomreli v civilizačnom boji proti islamistickému terorizmu. Po druhé, chcem povedať, že budeme hlasovať proti, proti vašej komisii, pretože si myslíme, že vy ste eh, sa pustili do takej ideologickej záležitosti, do takého ideologického dobrodružstva, ktoré nereprezentuje záujmy európskych občanov alebo európskych národov. A e, dnes e, sú ľudia naozaj znepokojení, pretože pustili sa do takého dobrodružstva, e, ľudia e, majú s tým veľký problém, najmä pokiaľ ide o ten Green New Deal, to je taká rozprávka, to sú chimery, to je fantázia, vychádza sa tu z nejakých teórií, ktoré nikto zatiaľ nedokázal a ukazujú sa, ukazuje sa to, že sa bude na to e, miniať, e, že sa na to budú míňať obrovské peniaze, budú sa iba národy tým viacej kontrolovať, jednotlivci budú pod väčšou kontrolou, podniky budú pod väčšou kontrolou. Celé to ide proti slobode a bude sa vyžadovať e, veľmi veľa od jednotlivých krajín, od jednotlivých sektorov, ktoré potom nebudú nejako za to odmenené. Ďakujem, pán Papadakis. Ďakujem. Táto nová komisia nebude robiť politiku v prospech ľudí, bude ničiť sociálnu bezpečnosť, hospodárskú činnosť, bude buniť korupcia, prepúšťanie a teraz na horizonte vidíme už novú krízu. E, vám ide veľmi o zelené oblasti, o digitálnu oblasť, podniky, ktoré zarábajú veľa, ale k tomu e, e, prichádzajú ďalšie problémy. Brexit, Čína, Spojené štáty. Predsednička komisie bola kedysi ministerkou obrany Nemecka. Vy ste začali svoj prejav e, tým, že ste sa vyjadrili voči komunizmu. To je váš nepriateľ a to ukazuje, že máte aj slabé stránky. Ale národy bojovali za moderné potreby, ktoré majú. Mr. Tajani. Pán Tajani, 1,5 minúty. Pani van der Leyen budeme hlasovať o dôvere vašej komisii a podporíme, pretože ste ukázali, že chcete naozaj pracovať v oblasti migrácie, priemyslu, boja proti rakovine, inovácií, výskumov, vzťahov z USA. Čiže chcete byť politickou komisiou, nie byrokratickou, ale budeme vás kontrolovať, aby ste vaše záväzky naozaj dodržali, aby sa to premietlo aj do ďalšieho rozpočtu EÚ. Áno, boj proti klimatickým zmenám je dôležitý, ale nesmieme trestať za to priemysel a naše poľnohospodárstvo. Ehm, podniky, priemysel vytvárajú nové pracovné miesta, preto potrebujeme adekvátnu politiku hospodárskej súťaže, aby naše podniky mohli konkurovať globálne aj národne. Musíme takisto chrániť pred nekalou konkurenciou. Ehm, dajme si Pozor na novú hodvábnu cestu, na stratégiu Číny, ktorá chce robiť dumping, aj ekologický, aj sociálny, nie iba obchodný. A chce vlastne vystaviť dumpingu celý náš produktívny systém. No a takisto ochrana poľnohospodárstva. Nemôžeme škrtať v politike SPP. Je to základný nástroj na ochranu životného prostredia a aj na ochranu zamestnanosti. No a potom, pokiaľ ide o migráciu, pozor na Afriku. V Afrike musíme viac investovať. Potrebujem Marshallov plán, aby mohol tento kontinent opäť rásť. Musíme redukovať migračný fenomén smerom do Európy. A potom posledná poznámka, ochrana právneho štátu. Dafne Caruana Galicia musí naďalej k nám hovoriť, kým sa e, kým sa neodhalia jej skutoční vrahovia. Potrebujeme pravdu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Fritzoni, 1,5 minúty. Idag är er det en viktig dag i parlament. Ďakujem, pani predsedajúca, pani predsednička komisie. Toto je veľmi dôležitý deň pre e, Európsky parlament. Musíme schváliť novú komisiu na ďalších 5 rokov. Európa by sa mala stať prvým neutrálnym kontinentom uhlíkovo neutrálnym. A to je veľmi dôležitá výzva, je to naša spoločná zodpovednosť. Musíme e, odovzdať ďalším udržateľnú Európu, ale aj mierovejšiu Európu. E, pokiaľ ide o klimatické zmeny, nikto nesmie ostať bokom. Každý do toho musí byť zapojený. Musíme všetko spravodlivo prerozdeliť takisto pracovné miesta. Musíme vytvárať nové pracovné miesta. Každý musí mať svoje miesto v Európe. Pretože mnohé osoby v produktívnom veku nemajú aktívnu prácu. Sociálny aspekt EÚ musí byť preto posilnený. Musíme popracovať na e, sociálnom pilieri a získať podporu každého členského štátu. A musíme takisto vytvoriť koherentnú migračnú politiku. Ilva Johansson uh, chce v prospech tohto pracovať, to viem. A takisto komisia chce e, stratégiu pre paritu mužov a žien. Musíme teraz spolupracovať, aby sme ochraňovali naše základné hodnoty. Musíme zlepšiť situáciu občanov Musíme riešiť dôver, dô... Musíme riešiť dôležité problémy. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem s presvedčením hlasovať za, hovorí pani Vautmans. Nikdy sme nemali takúto komisiu, ktorá má toľko žien, e, ktorá e, tak nadšene bude bojovať a bojuje už za klímu, ktorá stavia na inovácie, digitalizáciu hospodárstva. Pán Borel sa bude zasadzovať za ehm, to, aby Európa mala primerané miesto vo svete. A konferencia o budúcnosti Európy bude konferenciou bez hraníc. Tam sa budeme môcť zamýšľať nad tým, ako môže vyzerať budúcnosť Európy. Pani von der Leyen, je to dôležitý signál pre našich občanov, aby prebehla táto konferencia ktorá sa zamyslí nad tým, čo Európu čaká. Asi e, vás neprekvapí, pani von der Leyen, že vás vidím ako Amazonku, pretože vy musíte mať v rukách opraty a musíte e, toho konia, e, ktorý, je Európ, ktorý reprezentuje Európu, viesť správnym smerom a ten kôň musí začať utekať teraz, musí zrýchliť. A ak vy e, nesplníte svoje sľuby, tak my ako parlament budeme musieť vziať do rúk bič, ale ja som si istá, že to nebude potrebné. Jedna minúta, pán David. Keď sa pozerám na Európsku komisiu, mám veľké pochybnosti, či bude pracovať e, v prospech občanov Európskej únie. Či e, občania naozaj chcú stratiť identitu a plniť príkazy zo vzdialeného centra áno, je to dojemné, že chránite životné prostredie, zrazu vám nevadí dovoz hovedzieho mesa cez polovicu e, zemegule, keď uzavrieme dohodu s Mercosurom. Najväčší problém je budúca práca komisárky Viery Jourovej. Má ísť údajne o európske hodnoty ako sloboda, demokracia, rovnosť, zákaz diskriminácie, tolerancia, spravodlivosť. Ako to môžeme sklbiť s obrovskými rozdielmi medzi štátmi v poľnohospodárskych dotáciách a takisto sanitárny kordón proti poslancami, ktorých zvolili inak zmýšľajúci občania. Sú to ušlachtilé zámienky, ale trestáte zároveň cenzúru a odlišné názory. Áno, je to vízia z románu 1984 Georgia Orwella. Pán paten, jedna minúta. Drahá pani von der Leyen, e, v mnohých veciach e, s vami nesúhlasím. E, blížiaca sa federalizácia Európskej únie premená na superštát a som sklamaný, že po 45 rokoch členstva v EÚ sme vás nepresvedčili, že úspech EÚ závisí od ochrany suverenity našich štátov. My odídeme a chcem povedať, že napriek názorovým rozdielom Európa nemá väčšieho priateľa ako Spojené kráľovstvo. My uznávame vaše priority, klimatické zmeny, konkurencieschopnosť, migrácia, právny štát. A nenájdete lepšieho spojenca ako Spojené kráľovstvo pri dosahovaní týchto spoločných cieľov. Čakajú nás mnohé výzvy, pretože musíme na, na novo nadefinovať e, náš vzťah silné Spojené kráľovstvo so slobodným obchodom je v záujme všetkých európskych aj britských občanov. Bol som iba krátko poslancom Európskeho parlamentu, ale bol som tu rád, páčila sa mi e, táto spoločnosť, nadšenie, vášeň v týchto diskusiách. Ja sa teším na spoluprácu v budúcnosti e, pri budovaní lepšej budúcnosti našich občanov. Minutes, Pán Ranžel, uh, uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Pani uh, predsednička komisie, uh, chcem vám zablahoželať k vášmu prejavu aj k vášmu programu a k novému týmu. A takisto musím povedať, že máte schopnosť ľudí inšpirovať. Ehm, inšpirujete mnohých ľudí v Európe a najviac nás poslancov tu v parlamente. Na rozdiel od uh, môjho holandského kolegu musím povedať, môžete rátať s mojim hlasom, ale aj uh, s mojou podporou. Nemôžeme akceptovať rozpočet, ktorý by bol nižší ako predchádzajúci a musíme sa pozrieť na koheznú politiku, pretože to je hrozba. Je tu teraz hrozba pre súdržnosť bez koheznosti, bez súdržnosti Európska únia nemôže existovať. A ďalšia dôležitá vec, ktorú treba urobiť, vytvoriť fond spravodlivej transformácie. 5 miliard e, z koheznej politiky by mohli ísť do tohto e, fondu. Nuž, nové priority si vyžadujú nové financie, podľa mňa. A e, v politike koheznosti by sa nemalo škrtať. No a pokiaľ ide o konferenciu budúcnosti Európy, Eh, je to dôležitý plán. Eh, musíme to spropagovať aj medzi občanmi a komisia by nemala urobiť to, čo urobili dnes niektorí poslanci v tejto sále, teda eh, predložiť určité závery ešte predtým, než sa o tom začne rokovať táto konferencia o budúcnosti je veľmi dôležitá. Želám si, aby, aby bola úspešná. Pán Moraes, 1,5 minúty. Ďakujem, predsedajúca. E, britské parlamentné voľby by nemali brániť vyslaniu britského komisára. Je to právna povinnosť a e, je nám to veľmi ľúto, pretože úprimná spolupráca v dobrej viere by mala fungovať. Mali by sme pokračovať v takomto duchu. Komisia teda právne nie je e, kompletná. Eh, ja som veľmi hrdý na túto progresívnu komisiu. Bol to ale dlhý proces príprava novej komisie. Nová zelená dohoda, nízkouhlíková ekonomika, antidiskriminačná smernica. Všetky tieto veci prichádzajú trošku neskoro, ale je to preto, že bolo treba prekonať určité prekážky. Čiže proces budovania EÚ e bol pomalší, ale chceli sme progresívnu komisiu. A chcem spomenúť dve veci, na ktorých pracujem 20 rokov. E, a to spomenula aj nová predsednička komisie. 39 ľudí, ktorí zahynuli v kamióne, tisíce ľudí, ktorí zahynuli v stredozemnom mori. Príde Migračný pakt už niekoľko e, dní po tom, čo sa nová komisia ujme práce. Je to výzva, pretože túto politiku sme zatiaľ nezvládali dobre. Je to veľká výzva pre novú komisiu, e, pretože e, podporuje zlú politiku Európskej únie. Takže ja vám želám skutočne veľa šťastia, ale musí to byť v súlade s našimi základnými hodnotami EÚ, ľudských práv a dôstojnosti. No a či sa týka o budúcnosti, dezignovaná e, predsedníčka hovorila o umelej inteligencii a o zodpovedných dátach v budúcnosti. My nechceme, aby Čína, USA ešte stále nemá GDPR, takže je na Európskej únii, aby inovácie v oblasti dáta brala zodpovedne. Je, sú to obrovské výzvy pre EU a ja som veľmi rád, že môžem byť súčasťou Európskej únie, ktorá to dokáže riešiť. Ďakujem pekne. Pán Gerens, na jednu minútu. Ďakujem, pani Nepochybne je nepochybné, že budúci no, členovia budúcej komisie sú kvalitní ľudia. Sú tam e, moji krajani ako pán Schmidt a mnoho ďalších. Ale nemôžem si zabrániť e, nepomyslieť na Silvi Gulár, ktorá by si to bola zaslúžila, ale jej kandidu- kandidatúra nebola správne vedená. Samozrejme, parlamentné vypočutie nie je dovolenka. Samozrejme, že za takýchto okolností kritické otázky sú nielen želateľné, ale nevyhnutné. A to potom e, vysvetľuje tendenčnú nepriateľskú atmosféru zo strany niektorých aktérov. A, a E, ja som videl e, oznámenie, citujem, my ju zavraždíme. A to nie je korektné od členov parlamentu. E, keď takéto rozhodnutie bolo prijaté bez toho, aby bola rešpektovaná objektivita, tak vlastne to vyvolalo isté pochybnosti. Nemôžem akceptovať spôsob, akým toto rozhodnutie niektorí moji kolegovia prijali. Madison, Pán Madison, na jednu minútu. Vážená pani predsednička, bohužiaľ nie je možné podporiť túto komisiu. Prečo? pretože e, v tejto, e, tomto výberu chýba každá demokratická legalita pretože uh, títo ľudia neboli ani len na zozname, ktorých, uh, sme, ktorých sa vo, ľudí, ktorí sa volili v európskych voľbách. Uh, takisto by bolo pochopiteľné, keby, ste, keby boli čo najlepšie kvalifikovaní, ale tiež tomu tak nie je. Uh, nemecké, nemecké ministerstvo, z, um, ministerstvo obrany uh, sa vyznačovalo pod vašim vedením skutočne uh, naj, uh, veľkou, veľkými nedostatkami. Byť na špičke kolegia komisárov, to vyzerá pre Európu skutočne zle. Ale skutočne tu nemáme eh, žiadne, eh, žiadnu dobrú prognozu do budúcnosti. Fokus by sa mal presunúť na eh, kompetencie členských štátov a mali by sme sa chápať ako spoločný, spoločné združenie samostatných štátov. Ďakujem. Pán Alison, je tu modrá karta od pána Karasa. Akceptujete ju? A prepáčte, pán Kara sa hlásil do spontánnej časti rozpravy, takže nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že spontánna časť rozpravy bola už uzavretá, pretože veľmi veľa ľudí sa prihlásilo. Ďalším rečníkom na 1,5 minúty je pani Šojdrova. Nech sa páči. Ďakujeme ti za udelenie slova. Na rozdiel od svojho predrečníka sa domnievam, že táto komisia by mala získať dôveru. Ja ďakujem pani dezignovanej predsedníčke za to, že vo svojom úvodnom prejave spomenula revolúciu a Václava Havla. Nuža nová komisia sa bude môcť ujať svojich úloh a budeme môcť aj my plniť svoje úlohy. Ja budem hovoriť ako koordinátorka našej skupiny za výbor KULT. Ja veľmi oceňujem to, že pani predsednička komisia vyšla v ústrety našej požiadavky a tiež požiadavky, požiadavkám odbornej verejnosti a doplnila názov portfólia pani komisárky Gabriel o slová kultúra, vzdelávanie a výskum. Ja verím, že komisia tiež podporí šport ako dôležitý nástroj pre zlepšenie zdravia a sociálnej inklúzie. A pretože toto slovo nie je uvedené v tom portfóliu, tak by som požiadala kolegov, aby podporili vznik medzi skupiny pre šport, tak aby mohli v rámci politických skupín, aby táto medziskupina mohla pracovať a podporovať šport v rámci Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti by som rada vyzvala tiež komisiu, aby podporila strojnásobenie rozpočtu na program Erasmus. Je to program, ktorý má vysokú pridanú hodnotu, ktorý pomáha učiteľom a žiakom zlepšovať ich schopnosti, skúsenosti a má veľkú pridanú hodnotu aj v ich európskych skúsenostiach. Je to program, ktorý umožňuje inklúziu, ale lepší bude jedine vtedy, keď sa zvýši rozpočet, preto je to dôležité. Ja očakávam, že tiež rozbehneme program pre zbor Solidarity, ktorý je veľmi dôležitý pre mladú generáciu. Ďakujem pekne. Pán Kubulus, na jednu minútu, nech sa páči, vážená pani predsednička. Vážená pani predsednička, ja by som vám chcel zablahoželať za to, čo ste urobili doteraz a poďakovať aj za to, čo urobíte v budúcnosti a ako obyvateľ Litvy, ako ľudská bytosť so skúsenosťami vám jednoducho dôverujem, vám nebudem dávať žiadne politické e, rady. Vy veľmi dobre viete, čo musíte dosiahnuť a bude to obrovská úloha. Možno počas nadchádzajúcich 5 rokov budete prežívať náročnejšie dni ako dnešný. Ja vám želám, aby ste nestratili svoju osobnú motiváciu, energiu, líderské schopnosti ani v tých najťažších e, okolnostiach. Ja z mojich skúseností premiéra. Viem, aké náročné to môže byť. No a ja dúfam, mám nádej, že Európsky parlament bude konštruktívnym partnerom pre vás osobne a pre vašu komisiu napriek našim politickým rozdielom. Takže pustíme sa do práce a zabudnime na politické, zbytočné politické boje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy a budem veľmi prísna by z hľadiska dodržiavania času. Pani Spiráky, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, vážená e, pani predsedajúca, pani van der Leyen, predsednička Novej komisie. My vám prinášame našu podporu a my do vás skladáme svoju dôveru, dôveru v Green Deal, ktorý môže znamenať veľký obrad pre Európsku úniu. E, nestačí, aby sme sa zhodli na tom, že je potrebné dostatočné financovanie, že je potrebné, aby na tom participoval privátny sektor a aby sa inovácia podporovala všetkými možnými prostriedkami. Iba takto budeme mať Európu, ktorá bude na čele a bude prvá, e, ktorá bude E, vidieť na obzore Horizont 2015. E, Samozrejme, že nemôžeme úplne zanechať uhlie. E, máme tu západné Macedónsko a ľudia tam očakávajú útechu a ubezpečenie, pokiaľ ide o ich budúcu perspektívu. Toto prechodné obdobie sa musí opierať o fondy a to by mala byť priorita. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, vážené dámy a páni. Ja podporím celý tým komisie, aj keď ja nesúhlasím úplne eh, s celou zostavou. Každý eh, mesiac, keď komisia nefunguje, je stratený mesiac tak pre Európsku úniu, ako aj pre Slovinsko. Ja si veľmi želám, aby komisia eh, pracovala na spoločnom dobre a aby dodržala všetky sluby, ktoré dala Európskemu parlamentu. Veľmi dôležité sa mi zdajú nasledujúce výzvy No, predovšetkým transformácia a to zelená, sociálna a digitálna, ktorá bude spojená s spravodlivým, spravodlivou transformáciou. E, treba e, väčší diel integrácie, ktorý sa bude týkať e, všetkých ľudí a ľudských práv, Európska stratégia pre udržateľný rozvoj, spoločný technologický pokrok a neposlednom rade infraštruktúra, no a rozšírenie na západný Balkán, a multilateralizmus a dodržiavanie medzinárodného práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Horvath, za na jednu minútu. Ďakujem pekne. Eh, eh, ďakujem za vaše prehlásenie, že ste za to, aby Veľká Británia zostala v EÚ. Eh, ja som tiež a ja sú milióny Britov, ktorí privítajú vaše slova. Teraz sme ukončili proces demokratickej kontroly, no a ja veľmi rád budem hlasovať za komisiu dnes aby sa mohla pustiť eh, do obrovských úloh, preto im stojí náš kontinent klimatické zmeny, obchodné vojny, eh, diskriminácia, zneužívanie spravodlivosti. No a ja musím povedať, eh, že som zahambený a smutný, že Veľká Británia porušila pravidlá EÚ a nenominovala komisára, zatiaľ čo 27 iných krajín predložilo svojich najlepších ľudí, aby slúžili celej Európe. Naša vláda sa rozhodla, že túto pozíciu nechá neobsadenú. A toto musí byť jeden z prvých príkladov svetovej histórie, keď krajina tvrdo pracuje na tom, aby mala menej vplyvu a kričí, aby mala slabší hlas, lebo je za to, aby bola umlčaná. Ja dúfam, že nová britská vláda bude mať viac rozumu. Ďakujem pekne pani Tomašiče na jednu minútu. Hvala lepa, gospođo predsjedavajuća. Novosti koje donosi novi sastav... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nuša, komisia nepredstavuje len nové tváre mužov a ženy, ale aj potrebuje nové portfólia. Zatiaľ je, to, je v tom dosť zmetok a nemyslím si, že to zlepší efektivitu technokratické. Hm, ale technokratické zostanie komisie malo nedostatky, ale splnilo svoj účel. Teraz to nahladila nahradila nová štruktúra na základe ideológie. Aj keď komisári sú z rôznych skupín, táto komisia Mm, mm, vyzerá menej ako eh, realizácia toho, čo žiadali členské štáty, skôr ako realizácia politickej agendy. Ja sa, pani von der Leyen, ja som, eh, ja za vás budem hlasovať ja, eh, kvôli pragmatizmu a dúfam, že ma čoskoro príjemne prekvapíte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Freira. Pani predsednička, pani van der Leyenová, Gratulujem vám k vášmu politickému programu. Táto komisia je vybraná a e, prikázaná tým, kto rozkazuje Európskej únii, aby chránil svoje záujmy. Európa a veľké mocnosti môžu rátať s tým, že ich nástroje budú naďalej chránené. E, jednotná mena, jednotný trh a krajiny budú musieť čeliť veľkým ťažkostiam. E, je tu evidentná promiskuita politická ekonomika. Ekonomická veľký kapitál má priamy prístup do Berlemontu. Komisia, ktorá, e, ktorá vlastne robí subverziu, podrýva koheznú politiku a štruktúrnu politiku a e, snaží sa deštrovať e, verejné služby. Táto komisia e, prijala e, e, postoje veľmi krajnej pravice, tak ako to vidieť z rozdelenia portfólií a je tu vidieť, že tu žije veľká koalícia medzi pravicou a sociálnou demokraciou a zelení tam chcú teraz tiež pristúpiť. Prerušený rečník. Please, Pán Kelly, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani dezilná predsednička Uršula, osobne politicky vás podporujem a aj celé kolegium. Teším sa na nadchádzajúce roky a sa spolupráca s kolegom Hoganom. Ja <coughs> som videl, ako ste eh, sa snažili o podporu svojej kandidatúry a hlavne tiež eh, medzi zelenými, ktorí tvoria menej ako 10 parlamentov prispo, pri eh, prislúbili ste im novú ekologickú dohodu, možno vás dnes nepodporia, no a nebudú spokojní nikdy s tým, čo ste im slúbili a tvrdia, že to nie je ambiciozne. Myslíte, že by ste mohli zmeniť eh, aj s pánom Timmermansom ten názov na to, čo to je a to bude posilnená klimatická stratégia pre Európu, eh, pretože všetci tu v parlamente sú rozhodnutí bojovať proti, proti klimatickým zmenám. Žiadna jedna skupina eh, to nevlastní a ja myslím, že keby sa to nazvalo posilnená klimatická stratégia, bolo by to lepšie. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani predsednička Európskej komisie, my potrebujeme skutočne začať pracovať. Budete mať podporu tejto politickej skupiny, pretože ste si osvojili naše návrhy a máte e, najlepších členov z našej skupiny vo svojom týme ale tento diskurs e, bude iba na úrovni slov, ak nebudeme mať dostatočné zdroje. A preto sa musíme zamerať na budúcnosť Európy. Emisie CO2 nebudú čakať na naše váhania, veď vidíme požiare a záplavy v celej Európe a vidíme, ako niektoré štáty nám ďakujú za liberalizáciu digitalizácie. Niektoré krajiny e, e, niektorí ľudia, ktorí stratili všetko nádej, nedokážu prekonať more e, za svojou nádejou. A preto ja vás vyzývam, aby sme vytvorili mosty s radou aj v rámci rady. Ďakujem. Prerušený rečník. Ďakujem. Nacionalistická baskická strana podporuje Európsku komisiu, ktorá je najparitnejšou v histórii. Ukazuje občanom, že naša únia stojí na hodnotách a nie na záujmoch silnou priemyselnou politikou, podporou produktívnych sektorov a prechodom k obehovému hospodárstvu to dokážeme. Rovnako treba e, sa zameriavať na boj proti klimatickým zmenám a udržateľný rozvoj. Je potrebné, aby sme e, podriadili e, e, finančnú ekonomiku produktívnej ekonomike, aby všetci ľudia mali e, dôstojný život, adekvátne príjmy a ľudský prístup. Dúfame, že dôjde k definitívnemu impulsu k zlepšeniu situácie v oblasti právneho štátu. Musíme sa brániť proti tým, ktorí ohrozujú budúcnosť tým, že sa obracajú k minulosti. A Zoberme z takého páka Gambusa, ktorý bol e, kolegom z koalície a nech odpočíva v pokoji pán e, Papadimulis. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážená pani van der Leyenová. Ja chcem poblahoželať komisii k programu. Nazdávam sa, že ciele, ktoré ste si stanovili, nebudú môcť byť splnené rozpočtom, e, ktorý e, predstavuje iba 15 rozpočtu EÚ. Ale nesúhlasím tiež e, s rozpočtami, ktoré sú určené na koheznú politiku, na E, sociálne výdavky a tak ďalej. Navyše my nazdávam sa, že Európa je paralizovaná a nedokázala nájsť riešenia na tie najlžehavejšie otázky. E, myslím tým na pána Orbána a Salviniho. Ja si myslím, že by sme mali mať ambicioznejšie ciele v boji proti klimatickým zmenám, proti korupcii a nedostatku transparentnosti. A práve preto GUE NGL bude hlasovať proti novej komisii a bude zohrávať aktívnu úlohu v opozícii. Ďakujem, pani Novák. Poštovaná gospa predsednica. Vážená pani predsednička, vážení komisári, ja vám úprimne eh, gratulujem a ďakujem za predstavenie vášho programu. Ja som spokojná aj s tým, že v, celom, v tomto týme je polovica žien. Ja som presvedčená o tom, že práca bude úspešnejšia, keď pri nej spolupracujú muži a ženy. Vy ste si stanovili tiež práve správne priority, pod, e, zmeny klímy, zdravie, bezpečnosť, e, dáta, informačné technológie. To všetko je dôležité a rovnako to, e, že e, vaše ciele musia byť podporené e, rozpočtovo pretože ty, tak sa budú tie ciele oveľa ľahšie a účinnejšie dosahovať. No a najviac sa mi páči to, že do uprostreda, eh, do centra vašej politiky ste postavili človeka, človeka so svojimi potrebami a ľudia všade v Európe majú rovnaké potreby. Chceme bezpečnosť, mier, spoluprácu a to sú tie hodnoty, kvôli ktorým Európa Ďakujem pekne, pán Miller.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 pán vážená pani. Spoštovaná ekipa. Vážená pani predsednička a celý, a celé kolegium máte moju podporu. Ďakujem veľmi pekne za rodovo vyváženú vyváženú mm, komisiu. Upozornite na téme, témy, ktorými sa skutočne, ktoré sú dôležité, zdravie, digitalizácia, klimatické zmeny, demografické problémy. No a ja som veľmi rád, že chcete takým spôsobom riešiť Problém je, že otvárame nové príležitosti a to je veľmi dôležité, eh, pretože Európa bude najlepší kontinent, na ktorom bude najkvalitnejší život, kde sa ľudia budú cítiť eh, dobre, kde budú eh, ostávať a budú tento kontinent ďalej rozvíjať. Ja som veľmi rád, že hovoríte o rozšírení Európskej únie na Západný Balkán. Myslím, že to je nutné, aby sme pomáhali demokratizácii týchto krajín a súčasne im pomohli Eh, na ceste rozvoja. No a rovnako som poukázať na demografické problémy. No a myslím, že s projektom inteligentných miesta budeme eh, pomáhať pri riešení eh, tohto problému pani Grappini ako posledná. Nech sa páči. El apoyo de nuestro grupo. perdón, perdón, perdón. <laughs> Grappini? Ja. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vreau să vă anunț... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani dezignovaná predsednička. Komisie, od začiatku chcem povedať, že ja som hlasovala za vás, ja som si veľmi pozorne vypočula, čo ste dnes hovorili. Vy budem musieť zodpovedať mnohé otázky. no Ja by som bola rada, keby ste zdôraznili zjednotenú Európu. Ešte stále sú tri členské štáty, ktoré nie sú v šengenskom priestore. Ja by som bola rada, aby ste odpovedali na to, čo sa stane negati- s negatívnymi aspektami. My nemôžeme veci zametať pod koberec. Ukradnuté deti, násilie páchané na ženách, zasahovanie do volieb. A to všetko znižilo dôveru, ktorú máme voči vám. Vy by ste mali opätovne získať dôveru. Dnešné hlasovanie je kde ehm, mnohom rozhodne. Ďakujem pekne. Ďakujem za spoluprácu v mm, spodnej časti našej rozpravy. Ďakujem dezignovanej predsedničke komisie pani von der Leyen. Do 12.00 máme krátku prestávku. presidente. Ah. Ah, rieccoci. E Kolegyne a kolegovia, prosím vás, zaujmite svoje miesta. Prendiamo posto. Prosím vás, zaujmite svoje miesta. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto. Najskôr by som chcel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 v prvom rade by som chcel privítať na čestnej tribúne delegátov Japonského parlamentu, obidvoch komôr Japonského parlamentu. Vítam vás. Sú tu na medziparlamentnom stretnutí medzi Európskou úniou a Japonskom. Delegáciu vedie Itsunori Odonero, ktorý je poslancom snemovne reprezentantov. E, je pre nás česť e, privítať týchto japonských kolegov tu v Štrasburgu. A rovnako mám čest pozdraviť na čestnej tribúne 80 žiakov a ich učiteľov, ktorí prišli do Európskeho parlamentu, aby tu predniesli svoje vyhlásenie o právach planéty. Vitajte. E Ďakujeme im a sme radi, že ich tu môžeme v Európskom parlamente privítať. E adesso... A teraz otvoríme hlasovanie o Európskej komisie. Prosím. Váž, vážený pán predseda, vážení kolegovia, 13 francúzskych vojakov zahynulo v operácii boja proti teroristom a tento parlament si ešte neúctil túto obeď minútou ticha. Navrhujem vám, pán predseda, aby sme zadržali minútu ticha, aby sa všetci kolegovia na minútu postavili na počas týchto kolegov, ktorí položili svoje životy. Momento, moment, moment vážený pán Žado, možno, že ste včera neboli prítomní v sále, keď sme si pripomenuli vojakov, ktorí zahynuli v Mali. Možno ste nedávali pozor, alebo ste tu neboli. Ale my sme už vzdali čest francúzským vojakom, ktorí padli v Mali. Avšak Nie, nie, nedal som vám slovo. Vzhľadom na to, že toto je spoločný pocit všetkých poslancov, tak vás ja teraz všetkých vyzývam k minúte ticha. Iniziamo. A teraz otvoríme voľbu Európskej komisie. Rád by som vám pripomenul, že najskôr vystúpia zástupcovia jednotlivých politických skupín v opačnom poradí. Pani Fox, dve minúty, nech sa páči. My fellow MEPs. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, povedzme to úprimne, našim voličom doma. Tento proces je len fraška a divadlo kolegovia a kolegyne nás používajú ako pešiakov, aby sme potvrdili úplne nedemokratické, nedemokratické vnúcovanie moci. Tento parlament nie je viac ako len šarádou, ktorá má dať istú legitimitu Eh, nesprávnemu procesu. Možno si zach- môžeme si zachrániť. Eh, eh, snažili sme sa vylepšiť si svedomie tým, že sme odmietli pár komisárov na vypočutiach, ale v podstate tu hlasujeme len o predvybraných kandidátov, o ktorých sme nemohli, ktorých sme nemohli vybrať. Toto pre mňa je pokritectvo E, pre mňa zhrňa ten obrovský plagát Ursuly von der Leyenovej pred parlamentom v Bruseli. Je to nevkusné a je to nevkusná orvelovská propaganda. Hovorí sa tam o slobodných a spravodlivých voľbách. E, moc ľudí e, určuje ľudí pri moci, no je to však disinformácia a klamstvo vo vzťahu k, ku komisii pani von der Leyen samotná sa nedostala k moci, e, z rozhodnutia moci ľudím, ľudí, e, tak ako sa dostala k moci, to bolo sprísahanie e, za oponou, no a aj keď veľmi tesne bola zvolená, tak má teraz za moc určovať agendu pre milióny európskych občanov, či už sa im to páči alebo nie. Od ambícií komisie o znovu ekologickú dohodu E, väčšiu, e, väčšiu, väčší monitoring, alebo e, Josefa Borela, ktorý podporuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v otázke zahraničnej politiky. Nuša, toto rozhodnutie berie berie moc ľuďom a dávajú technokratom na komisii. No a my to nepodporíme. Vo Veľkej Británie Potrebujeme voľby, e, voliči budú e, priamo voliť, komu dajú moc. E, ďakujem pekne, pani Fox. No a rozhodnutie pri, vo volebných miest, miestnostiach ukazuje, že voliči sú pánmi. Ďakujem pekne, pani Obry, na dve minúty. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia. Dnešné hlasovanie nie je také ako ostatné hlasovanie. Je to najväčšie hlasovanie, najdôležitejšie hlasovanie, pretože e, vyjadruje najväčšie výzvy, klimatickú katastrofu a nerovnosť. E, nemôže byť povrchné ani protirečivé. A preto e, konštatujeme, že e, sme. E, že, že Európsky parlament svoju úlohu splnil. E, traja komisári počas vypočúvania boli vylúčení pre svoje postoje a pre svoju kompetentnosť. A e, samozrejme, že je dôležité, aby bolo zachované právo iniciatívy aj pre e, členov parlamentu. Vo všetkých témach, ktoré sú prioritné, sme partnermi a spojencami ale prosím vás, nezostávajte, e, nezostávajte e, závislí na dogmách, ktoré spôsobili tieto krízy. Ako bojovať proti klimatickým zmenám, daňovým únikom, e, daňovým rajom, ako e, viesť humanistickú politiku, ako dávať nádej ľuďom európskym e, národom, e, keď im vnúcujeme úspornosť. Nemôžete e, byť aj to, aj to. Európa je ohrozená z každej strany a bojuje za prežitie, pretože e, trpezlivosť občanov už e, prekonala kritickú hranicu. Naša planeta potrebuje New Green Deal, ktorý by vytvoril stovky tisícov pracovných miest. Treba zmeniť e, systém priemyslu, polnohospodárstva, dopravy. Ľudia si zaslúžia spravodlivý fiskálny systém, nie v prospech nadnárodných